Drahé kolegyne, kolegovia, pokračujeme v schôdzi. Zápisnicu zo včerajšej schôdze a schválené texty máte k dispozícii. Sú nejaké námietky? Nevidím žiadne, tým pádom je zápisnica schválená.